Herren Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyne a kolegovia, rád vás eh, vítam. Dnes eh, sme zmenili program rokovania do poludnia Dohodli sme sa na zvláštnom rokovaní, pretože sa konalo stretnutie, respektíve bude sa konať stretnutie ministrov zahraničných vecí a pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, že sa budeme venovať aj téme Ukrajiny. Príde um, ukrajinský veľvyslanec a pán Vigant, ktorý je zodpovednou osobou v SVČ, aby sme boli informovaní o aktuálnom vývoji tejto časti sveta. Ďakujeme, že s tým súhlasíte. Ďalej eh, vám už nemám čo oznámiť a teraz budeme eh, hlasovať, respektíve prejdeme k otázke hlasovania. A síce ide o stanovisko kolegu Ehlera. Pán Eller, chcete k tomu niečo pripomenúť? Je tu kolega? Áno, nech sa páči. Nebudem vás nudiť detailmi, ale myslím si, že toto je prvý výsledok spoločnej spolupráce medzi SEDE a výborom AFED. Dohodli sme sa, že podnikneme nejaké konkrétne kroky. Určite si spomeniete na to, že za posledné e, roky e, sme sa dopracovali k takým výsledkom, že k absurdným činnostiam viedli e, verejné obstarávania, v rámci rôznych násadení a operácií v civilných eh, misiách sme zistili, že ehm, bola mm, veľmi nedostatočná logistika, dokonca v hraničných misiách eh, sa zistila takáto situácia. Napríklad naše zámery na Ukrajine môžu zlyhať práve na tom, že rok musí, budeme musieť e, obstarávať vozidlá a po roku a pol e, sa e, potom dostali do púlu um, také vozidla, ktoré mali 5 rôznych farieb a boli 6 rôznych typov. Radi by sme sa takýmto situáciám úplne vyhli. Ďakujem pekne pánu predsedovi a zástupcovi výboru pre rozpočet. Spoločne sme na tomto pracovali. Nebude to len stanovisko, ale malo by to viesť k zmene finančného plánu. Ja si myslím, že toto je výrazný krok pre zvýšenie dôveryhodnosti misií EÚ. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie, prejdeme k hlasovaniu. Kto je za Druhý návrh. Kto je proti? Zdržali sa schválené, čiže vypadáva návrh 1 tým pádom. Môžeme hlasovať elektronicky za celé stanovisko. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Štyridsaťštyri hlasov za, dva hlasy sa zdržali, schválené. Pani Gresle, to teraz budeme vyhadzovať na oči, že to takto dopadlo. Teraz prejdeme k štvrtému bodu rokovania. Je to absolutórium za rok 2013. Pani Anneli Jeten-Meky je spravodajkyňou. Ide o celkový rozpočtový plán pre SVČ. Avšak pán Auštrevičius ju zastúpi a predniesie nám svoje pripomienky. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim urobiť, e, čo sa dá, pretože zastupujem kolegyňu Anneli Jetenmeky, ktorá nebola schopná sa dnes dostaviť na rokovanie, poprvé. Moja kolegyňa by sa rada poďakovala svojim kolegom z rôznych politických skupín za veľmi cenný vklad do obidvoch stanovísk. Pod, e, podporuje ju e, e, veľká väčšina, respektíve ona podporuje veľkú väčšinu pozmeňovacích návrhov a medzi najväčšími politickými skupinami došlo k širokému konsenzu. Po druhé, Anneli víta zníženie um, počtu materiálnych chýb v roku 2013, avšak nedostatky um, v rozpočtovom pláne naďalej zostávajú zachované. Aneli odporúča, aby komisia naštartovala nový zúčtovací postup, ktorým by sme sa vyhli chýbam v budúcnosti. Ďalej, Aneli je hlboko presvedčená o tom, že Ehm, by sme sa mali venovať obvineniam v súvislosti s misiou EULEX v Kosove a parlament ako rozpočtový orgán by mal byť plne informovaný o tejto situácii. Je ehm, absolútne samozrejme, že čo sa týka podvodov, nesmieme um, akceptovať žiadnu úroveň podvodov. Anali si myslí, že v nasledujúcom rozpočtovom roku by mal la SVČ e, pracovať e, s rozpočtovými prostriedkami bez ďalších chýb. Mali by sme sa vyhnúť e, dosiahnutiu rodovej vynáženosti v personálnom obsadení SVČ. Taktiež by sme sa mali venovať manažerskej štruktúre SVČ. Je tam príliš veľké obsadenie na najvyšších manažerských postoch. Ďalej, kolegovia, vyzýva Európsky parlament, aby sme integrovali zvláštneho výslanca respektíve vysokého predstaviteľa EÚ do SVČ, čo by potom vytvorilo úsporu zdrojov v rámci týchto orgánov. Toľko, eh, čo nám chcela Anneli sprostredkovať. Ďakujem za pozornosť. Pán predseda hovorí bez mikrofónu. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som sa chcela poďakovať spravodajkyni Pame Jakimaty, pretože ten návrh stanoviska bol veľmi dobre spracovaný, boli tam všetky zásadné prvky a chcela by som sa vyjadriť k otázke absolutoria o SVČ myslím si, že by sme naozaj mali sa pevne postaviť o otázkam ko- korupcie a pokiaľ ide o Lex Kosovo, tak by sme mali rešpektovať prebiehajúce vyšetrenia jeho nestrannosť a neprekáziť tieto tieto práce. Rovnako by som sa chcela poďakovať kolegom za po, pre, prednesené pozmenujúce návrhy, ktoré sú podľa mňa pertinentné a obohacujúce. Hlavne tie, ktoré sa venujú e, úsporám vďaka lepšej koordinácii či e, zdieľaných službách a tým, ktorí hovoria o, lepšom, o lepšej správe financií v otázke e, v situácii krízy. Pokiaľ ide o SVČ, chcela by som vás upozorniť o, e, na jeden pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o odporúčaniach e, dvoru auditorov, pokiaľ ide o spracovávanie vízev pre, po, pre, mm, pre neobstarávanie je dôležité, aby sme nielen re- zabezpečili rešpektovanie finančných nariadenia, ale to, aby aj šefovia delegácií mohli mať dostatok času na to, aby sa venovali reprezentácii svojej funkcií v rámci EÚ. Pokiaľ ide o ostatné pozmeňovacie návrhy, tak s nimi nemám žiadny špecifický problém až na pozmeňovací návrh číslo 6, ktorý podľa mňa ide proti stanovisku, ktoré príjme EPP, avšak o tom sa ešte bude diskutovať. Takže ešte raz sa chcem poďakovať všetkým kolegom za pozmeňovacie návrhy a za zablahožľať spravodajkyni za vynikajúcu odvedenú prácu. Pán predseda nadalej hovorí bez mikrofónu. Ďalšia rečnička, ďakujem pekne, pani Lösing, ďakujem e, spravodajkyni. S pani Jeten Meky v mnohých bodoch e, stanoviska súhlasím, samozrejme s ohľadom na naše všeobecné smerovanie k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, najmä s ohľadom na náš názor na SVČ, čo sa týka obvinení v súvislosti s korupciou v Eulexe e, v Kosove, tak e, prebiehajú ešte prieskumy a zisťovania a musíme z toho vyvodiť dôsledky, čo sa týka SVČ. Musím e, sa venovať um, znižovaniu prostriedkov, respektíve tlaku na znižovaniu nie prostriedkov v rámci um, oficiálnych delegácií EÚ v zahraničí, ak ide o to, aby vedúci delegácií EÚ mali byť zodpovední za správu a administratívu rozpočtu, tak v zásade by potom parlament nemal možnosť kontrolovať z rozpočtového hľadiska tieto prostriedky. Ja si myslím, že rozpočtové právo je základným nástrojom našim, ako môžeme pôsobiť, takže toto by podľa mňa nebol dobrý vývoj. Pán predseda naďalej hovorí bez mikrofónu technických dôvodov nie je možné tlmočenie, ak pán predseda hovorí bez mikrofónu. Pán Austrevičius, 5. bod, rozpočet komisia. Čiže toto bolo aj vystúpenie aj za komisiu. Dobre, o to lepšie. Kto by sa chcel ešte ujať slova? Zdá sa, že nikto. 9. februára v Štrásburgu budeme o tom hlasovať. Mm, o tri minúty sme pred časovým harmonogramom, čiže pán Vigant sa k nám pridá. O chvíľočku máme ešte chvíľku času. Pán poslanec už prišiel, možno by som teraz mohol povedať ešte pár slov. Táto udalosť, ktorá sa v sobotu stala, pri ktorej zomralo 30 ľudí v Mariupole, tak pozorovatelia OBSE nás informovali že separatisti urobili túto akciu spolu, so spolupôsobením ruských jednotiek alebo s ruskou výzbrojou. Zjavne, zjavne pri nadchádzajúcom stretnutí ministro, štyroch ministrov zahraničných vecí sa dohodnú určité kroky toto rokovanie by malo byť prípravou pre rokovanie na najvyššej úrovni predsedov štátov a vlád a zistilo sa, že táto udalosť viedla k tomu, že um, tá druhá strana nie je pripravená rokovať a že sa rozputala veľká ofenzíva nielen v tejto oblasti, ale aj okolí Luganska, v celom tomto regióne Mariupol Pol je rozhodujúcou baštou eh, po eh, obsadení Mariupolu by tak ruská strana získala nadvládu nad Krymom. Ani iné mesta sa nechcú dostať pod Rusku nadvládu, chcú zostať ukrajinskými. v maji a v oktobri sa mesta rozhodnú, ako to bude vyzerať. Nedá sa v žiadnom prípade hovoriť o oslobodení ruskými jednotkami. separatisti, najmä s rúskými pasmi, sa tu stále vyskytujú a myslia si, že toto by mohlo byť riešenie, avšak tým pádom by už neexistovala možnosť obmedziť e, tieto aktivity a nejakým spôsobom situáciu vyriešiť. Čiže musíme sa pripraviť aj na ďalší vývoj, my e, sme asi na Prahu veľmi vážnej krízy. A skutočnosť, že zvláštne rokovanie Rady ministrov zahraničných vecí bolo naplánované, znamená, že táto situácia je mimoriadne vážna. Ja som tu už prezentoval niektoré verzie, ako by sa situácia mohla ďalej vyvíjať. Znamená to, že predstavy ktoré sa objavili ako stanovisko v rámci SVČ pre e, radu ministrov zahraničných vecí, tak e, tam si ešte nie sme istí, ako sa to bude vyvíjať. My sme už urobili rezolúciu, vyhlásenie v rámci e, Európskeho parlamentu Um, budeme postupovať podľa Minskej dohody, avšak toto sa obracia proti nám. Ja osobne som rád, že sa odohrali diskusie. Rada ministrov zahraničných vecí ukázala, že sankcie budú predložené. Um, panoval tam všeobecný takýto názor, že Rada ministrov zahraničných vecí, ktorá sa odohrala pred týždňom, e, všeobecne potvrdila toto smerovanie. Dokonca budeme musieť popremýšľať nad, aby sme tieto sankcie ešte nesprísnili. Toto e, sa bude prerokovať v rámci analýz nasledujúcich dvoch, troch dní. A ja si myslím, že možno, že bude komisia požiadaná, aby prišla s nápadmi, ako by mohli vyzerať ďalšie sankcie, ktoré by sa pravdepodobne mali odohrávať najmä vo finančnom sektore. Toto všetko nás samozrejme neteší. Uvidíme, čo sa momentálne deje v Moldavsku a niektoré hlasy sa ozývajú v tom zmysle, že toto je ďalšia časť stratégie, ktorou potom sa úplne otvorí prístup k, podnestre, k podnestiersku. Malo by sa však zabrániť ďalším bojom. Je v dnešnej dobe úplne jasné, odkiaľ e, sa rozširujú bojové operácie vieme, že v narastajúcej miere e, sa z Ruska dopravuje ťažká bojová technika a taktiež prichádzajú s touto výzbrojou aj bojové jednotky. E, ruské ozbrojené sily sa nachádzajú na Ukrajine. Toto sú aspoň moje informácie, ktoré mám k dispozícii. Toto je teda náčrt aktuálnej situácie. Ja si myslím, že nám to načrtáva ťažkosti, ktoré vedú k tomu, že naše premyšľanie, naše návrhy, ktoré boli ešte čiastočne pozitívne, ktoré e, sa dostali aj od mojej vlastnej kancelárky na stôl rokovací, mm, mm, dokonca o vytvorení um, určitej obchodnej dohody nebudú aktuálne. Samozrejme, že by malo zmysel prediskutovať určité e, body s Ruskom, aby sme vytvorili určitú spoluprácu, avšak um, iba ak bude Rusko dodržiavať um, ľudské práva, tak potom budeme mať vytvorený priestor na ďalšie rokovania. Toto je dôležitý bod, ktorý musíme spomenúť. Je to jasné povedať je dôležité povedať to jasne, aby Moskva si bola na čistom, v akej je pozícii. A situácia, ktorá sa prerokovala na pléne, je eh, jasná a stanovili sme určité požiadavky. Rád by som vám teraz navrhol. A pán Vigand je už tu? Dobre, je už tu. Možno pán Jelizeu, pán veľvyslanec, nás informoval o svojich poznatkoch a vedomostiach a potom pán Vigant by mohol nadviazať krátkou analýzou, aby sme v krátkosti mohli prediskutovať náš ďalší postup. Excelencia, odovzdávam vám slovo. Pán veľvyslanec, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Brok, vážení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu, rád by som sa vám najskôr poďakoval, že ste do dnešného programu rokovania výboru AFED zaradili aj tému Ukrajiny. Ukrajinskí občania trpia ruskou agresiou ruské rakety naďalej ničia domovy ukrajinských rodín. Tisícky ľudí e, stratili svoje e, príbytky, sú vystavení biede. Len počas posledných dní sa na Ukrajine odohralo niekoľko teroristických e, akcií. V meste Volnovacha bol zastavený, respektíve odstrelený autobus, potom v Mariupole 30 ľudí vrátane malých detí bolo obeťami týchto udalostí, 100 bolo zranených a 1200 ľudí sa, objav, e, sa nachádzalo v oblasti bombardovania. Všetky tieto udalosti e, sa um, údajne uskutočnili so súhlasom e, tzv. Doneckej a Luganskej republiky um, neexistujú um, žiadne uh, slova, kondolencie, nikto sa takto nevyjadril z najvyšších ruských miest. Minister zahraničných uh, vecí Lavrov uh, um, um, nepovedal, že tieto tragédie v Donecku, v Lugansku a Mariupole sa vôbec nemali odohrať. Um, vidíte, ako si teda Putin naplánoval okupovať e, Ukrajinu. Ak Lavrov robí priame vydieranie, rád by som pripomenul, že ak Rusko neporušilo e, teritoriálnu integritu Ukrajiny, tak e, sa vlastne neodohráva žiadna vojna v Európe. Ak Rusko by bolo zastavilo um, presun svojich ozbrojených jednotiek na Ukrajinu, tak uh, by uh, teroristické organizácie nemohli ničiť obydlia Ukrajincov. Naše um, spravodajské služby majú informácie o tom, že Rusko plne vedelo o príprave teroristických útokov v Charsku, eh, v Charkove, v, na, v Odese, v Nikolajeve. Celkom určite to boli jasné teroristické eh, aktivity. Mariopolské udalosti um, boli obrovskou tragédiou. Ešte raz to ukázalo, že takzvaná E, Donetská a Luganská ľudová republika majú teroristickú povahu. Um, pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti, ktoré sa udiali v roku 2013-2014, aj pokiaľ ide o uznanie e, Luganskej ľudovej republiky ako teroristické organizácie. Teda je najvyšší čas, aby sa Rusko rozhodlo, či je skutočne pripravené takýmto spôsobom podporovať medzinárodný terorizmus. Rusko naďalej podporuje teroristov a jeho vojsko e, vyzbrojuje týchto separatistov e, zbraňami v Donbasku, tak týmto vlastne preberá zodpovednosť za eskaláciu tejto situácie a takisto aj pokiaľ ide o zabíjanie m, takýchto nevinných ľudí v týchto regiónoch, v dedinách a mestách tohto regiónu treba si uvedomiť, že stále sú tu problémy v Donecku a z tohto dôvodu musí urobiť Rusko v najbližších hodinách nasledovné. Poprvé, Rusko musí bezprostredne urobiť potrebné kroky na to, aby sa tieto problémy zastavili. V tomto kontexte prezident Ruska musí osobne, a ja opakujem osobne, verejne sa vyjadriť proti týmto teroristom a mal by na nich apelovať, aby jednoducho dodržiavali e, Minsky, Minskú dohodu, pokiaľ ide o mier. A od Ruska sa očakáva, aby apelovalo na teroristov, aby v plnej miere rešpektovali prímerie. A po tretie, malo by bezprostredne e, skontaktovať trilaterálnu skupinu, pokiaľ ide o stiahnutie bojových jednotiek, eh, tak ako to bolo stanovené v memorande v roku 2013 a malo by sa zabezpečiť, aby teroristi jednoducho stiahli z kontaktnej línie ťažké zbranie. A po piaté, treba dať jasný rozkaz ruským, a, ruskej armáde v Donbaskom regióne, aby jednoducho zastavili ofenzívu, aby sa stiahli z ukrajinského teritória. Po šiesté, treba bezprostredne zastaviť transfer osôb, e, osobného vojenského vybavenia do východnej časti Ukrajiny. Po siedme, nesmie sa brániť ruským, e, ukrajinským e, orgánom, aby jednoducho zabezpečili suverenitu svojej krajiny a kontrolu e, monitorovacím jednotkám OECD. A takisto treba prepustiť všetkých väznených zo strany teroristov, aby sa mohla zabezpečiť humanitárna pomoc. Rusko a Rusko podporovaní teroristi musia začať konečne plniť Minskú dohodu. Takže čo očakávame, vážený pán predseda, od medzinárodného spoločenstva? Poprvé, dodržiavať a posilňovať sankčnú politiku na to, aby Rusko zaplatilo za destabilizáciu a východnej časti Ukrajina. Dodatočné reštriktívne opatrenia by mohli obsahovať, ako ste presne povedali, finančné, sektorálne, ako aj energetické sankcie, alebo napríklad zákaz dovážania rozvinutej technológie, zákaz e, prístupu alebo zakázanie víz pre najbližších e, spolupracovníkov Putina, alebo aby sa jednoducho v roku 2018 nekonali majstrovstva e, v Rusku. Takisto treba podporiť Ukrajinu z politického, hospodárskeho, humanitárneho, ako aj vojenského uhla pohľadu. A takisto treba vytvoriť diplomatický nátlak na Rusko na to, aby sa začal konečne dialog. Napriek všetkým provokáciám Ukrajina, a to opakujem, Ukrajina chce mierové riešenie, Minská dohoda a toto je jediné riešenie, ako môžeme dosiahnuť mier. Preto si myslíme, že mimoriadne, e, mimoriadne zasadnutie e, Bezpečnostnej rady, vážený pán predseda, spolupráci s EÚ, EU, s Európskou zahraničnou službou, by mali prijať reštriktívne opatrenia z voči Rusku. Takýto prístup bude v súlade s uznesením, ktoré prijal Európsky parlament v januári roku 2015. Takže čo musíme v tomto čase urobiť? Musíme jednoducho prijať politiku zmierenia. Táto politika by mohla eh, podporiť eh, územnú celistvosť našej krajiny a jednoducho by e, znížila ten apetít teritoriálny agresora. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať jednu vec. Nie je akceptovateľné, aby Rusko vzbudzovalo dojem, že jednoducho nie je zúčastnenou stranou konfliktu. Rusko sa zúčastňuje vojny, je vojnovou stranou. A toto musí jednoducho Rusko akceptovať a v tomto kontexte potom príjmať aj riešenia. Nemali by sa tváriť ako nejaký vonkajší pozorovateľ, ktorý nemá vplyv. Tieto KGB metódy zahmlievania jednoducho by už v medzinárodnom prostredí nemali mať žiadny priestor. Pán Vígan, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ak môžem, tak eh, nadviažem na tú poslednú vetu, ktorú ste podali, chcel by som upriamiť pozornosť na jasné vyhlásenie, ktoré v sobotu bolo vydané v reakcii na udalosti Mariupoli, kde sa uviedli konkrétne slova, pokiaľ ide o vplyv Ruska vo vzťahu k separatistom, kde sa apelovalo na zastavenie finančnej militárnej pomoci separatistov zo strany Ruska. Táto odvolávka takisto zaznela, pokiaľ ide o tragické dopady mariupolského bombardovania populácie, ktoré jednoducho už teraz trpí veľmi a takéto konkrétne kroky jednoducho potom vedú aj k ďalšiemu zhoršovaniu vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou. Takže jednoducho, e, ako povedal vážený pán veľvyslanec, e, musíme celkom jasne povedať, e, čo chceme, takisto ako to vlastne e, vyjadrila aj e, pred, e, predstaviteľka SVČ. A treba si uvedomiť, že zintenzívnili sa boje na kontaktnej línii, tak ako to popísala ex, jeho excelencia, pán veľvyslanec. A pokiaľ ide o zranených a zabitých, to jednoducho sa všetko udialo v časoch, keď tu mala začať konečne deeskalácia tohto konfliktu a práve opak sa v súčasnosti deje a vidíme, že došlo k zintenzívneniu týchto vojenských operácií a toto je jednoducho zo strany Ruska aj naďalej podporované. Táto eskalácia násilia bude musieť e, byť predmetom našej reakcie adekvátnym spôsobom zo strany uh, zahraničnej rady a ak sa nezlepší situácia, tak bude sa k tomu musieť vyrobiť aj Európska rada. Vo februári európske úrady uviedli, že separatisti, separatistické zložky momentálne operujú za podpory ruských jednotiek a je tam dodatočný prítok do Donbaska až vo výške 2000 vojakov, takže a títo sú veľmi dobre vyzbrojení, tí vojaci, ktorí prichádzajú z Ruska, takže takisto Rečníkovi sa vypol mikrofón. Takisto sú to teroristické e, útoky v Charkove. Takisto tu bol vykolajený nákladný vlak, e, bol zničený železničný most a toto sú všetko znaky eskalácie a nie deeskalácie situácie. Prezident Porošenko pridal e, mobilizáciu alebo nariadil mobilizáciu, ktorá musí byť ešte odsúhlasená zo strany parlamentu a to by sa týkalo zhruba 100 tisíc e, osôb, ktoré by boli takýmto spôsobom zverbované. Máme tu zhruba 900 tisíc e, ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou, to sú tie najnovšie údaje, ktoré máme k dispozícii. Európska únia aj naďalej navyšuje formu humanitárnej pomoci, ktorá e, sa e, bude jednoducho zvýznamňovať ešte viac, pretože budeme mať návštevu komisára do Dnepropetrovska a tento vlastne bude doprevádzať tú pomoc, e, humanitárnej pomoci, ktorá bude mať za cieľ práve postihnuté oblasti vrátane tých častí, ktoré už nie sú pod kontrolou Kieva. To sa takisto týka aj Mariupola. Toto je výsledok koordinácia komunikácie, ale predovšetkým podpory Európskej únie. Tieto podpora príde vo forme peňazí a e, konkrétnej formy humanitárnej pomoci keď sa tu my teraz bavíme, tak diplomatické snahy pokračujú ďalej. E, predovšetkým pokiaľ ide o normandský formát, tak v tomto kontexte to pokračuje ďalej a napriek rečníkovi vypadol mikrofón. A napriek konštruktívnej deklarácii, ktorá vlastne bola prijatá v Berlíne po stretnutí 12. januára, tak situácia priamo v teréne sa bohužiaľ sa jednoducho vyvíja iným spôsobom. Kľúčové snahy majú viesť k stiahnutiu ťažkých zbraní e, z postihnutej oblasti, dodržiavania prímeria a je veľmi dôležité, aby jednoducho retorika na politickej úrovni bola aj dodržiavaná zo strany tých, ktorí sú podporovaní Ruskom priamo v teréne. Vysoká predstaviteľka hovorila s prezidentom Ukrajiny pánom Porošenkom, ako aj ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a bude sa jednoducho snažiť aj naďalej tlmočiť im tieto naše odporúčania. Takže dnes budeme mať ešte mimoriadne stretnutie s stálou radou OEC a takisto budeme mať aj mimoriadne stretnutie na, bezpe- na úrovni Bezpečnostnej rady OSN. Diskusie tento, e, vlastne dnes začali aj na úrovni Rady Európy na parlamentárnom zhromaždení, pokiaľ ide o e, zvolenie e, predstaviteľov Ruska v tomto grémiu. Treba však povedať, že situácia bola momentálne zo strany týchto smutných udalostí zatienená a situácia sa zhoršila, ako viem. Vážený pán predseda, ak umožníte, tak by som upriamil pozornosť vážených poslancov tohto výboru aj na reformný proces, pretože mm, paralelne s týmito situáciami vieme, že tu máme aj novú vládu, ktorá má urobiť reformy a my očakávame konkrétne reformy a naša podpora je závislá od tých reform, ktoré tu prebiehajú. Takže rozpočet, o, rozpočet na rok 2015 bol prijatý v decembri a vlastne reflektuje tie priority novej vlády reformné, takisto sú zavedené určité prvky decentralizácie systému, ktoré sú veľmi dôležité. Tento zákon o rozpočte e, berie do úvahy aj revíziu rozpočtu vo februári. 15. februára je lehota, takže v tomto kontexte by sa mali zapracovať aj nové záväzky, ktoré vlastne súvisia z vyrokovaných dohôd s Medzinárodným menovým fondom. Ako viete, na rade. Teraz sú tu určité konkrétne rokovania, ktoré sa týkajú ďalšej formy makrofinančnej pomoci zo strany Európskej únie. My sa teda snažíme takýmto spôsobom pomôcť a tieto návrhy sa dostanú potom o chvíľu aj do Európskeho parlamentu reformná legislatíva zatiaľ ešte neviedla ku komplexnej unifikácii legislatívy a o to sa práve Európska únia snaží, ale máme tu návrh zákona ohľadne miestnych volieb, ktorý by mal byť v čo dobe prijatý a to je konkrétny pokrok. A pokiaľ ide o ústavnú reformu, tak tu boli určité pozmeňujúce návrhy, ktoré boli zo strany pána prezidenta Porošenka prijaté pri voľbách, ale zatiaľ ešte neboli predložené na hlasovanie. Mali sme tu napríklad vyhodnotenie e, skupiny, benátskej skupiny a bude nás táto skupina informovať aj ďalej. Pokiaľ ide novú perspektívu, je veľmi dôležité, aby ústavná komisia ústavný výbor bol čo možno najskôr zriadený, aby to bol čo možno najtransparentnejší proces a to, aby sa aj venovali otázke decentralizácie, čo by malo byť sprevádzané inkluzívnym národným dialogom, čo sú kľúčové prvky európskeho politického signálu eh, pre Ukrajinu zo strany Európskej únie na to, aby sa urobili domáce opatrenia, pokiaľ ide o oprave, opravu tých problematických miest, ktoré tu boli nastolené zo strany týchto problémov. Pokiaľ ide o korupciu, máme tu, máme tu balíček antikorupčného zákona, ktorý bol prijatý v, Euró- v parlamente tejto krajiny. Zradilo sa aj konkrétne grémium. Bude tu aj antikorup... Tento úrad má už aj svojho šéfa zvoleného a e, do leta by mal sa v plnej miere zhostiť svoje funkcie parlament sa sústredí predovšetkým na diskusiu s Ukrajinou, takže ja by som predovšetkým v tomto kontexte poukázal na zmeny zákonov ohľadne justície. Máme už aj komisiu, ktorá bola zo strany rady na Ukrajine ustanovená, ktorá spolupracuje s hraničnými expertami, majú preskúmať tieto najnovšie návrhy, ktoré predložil prezident a ktoré predložili skupina poslancov a apelujeme na našich e, náprotivkov na Ukrajine, aby jednoducho urobili všetko preto, aby tie odporúčania, ktoré sa týkajú justičnej reformy, boli v plnej miere zobrané do via. Pokiaľ ide o médiá, parlament v prvom čítaní 13. januára prijal pozmeňujúce návrhy ohľadne verejnoprávneho vysielania a je tu očakávanie, aby sa urobili ešte dodatočné opatrenia, ktoré vlastne vzýšli zo strany preds- bývalého predsedu výboru pre mediálnu slobodu. Máme určité obavy, pokiaľ ide o tento kontext a radi by sme dosiahli kapacitu verejného vysielania, ktoré by bola nezávislá, aj naďalej verejnoprávno. Takže chcel by som upriamiť pozornosť na to, že toto je súčasť určitého komplexného reformného procesu, tak ako to bolo vyjadrené v tej koaličnej dohode. A pokiaľ ide o, ten, o tú koncepciu národnej reformy, ktorá by vlastne mala byť súčasťou tej reformy, ktorá by mala prebehnúť v najbližšom čase. Pokiaľ ide o ďalšie reformy, tieto sú takisto podporované zo strany Európskej únie Takže týmto sa dostávam na koniec tohto prehľadu, ktorý som chcel sprostredkovať, ale ak tu sú konkrétne otázky, tak samozrejme som ochotný reagovať na otázky, ktoré sa týkajú práve oblasti obchodu a energetiky. Ďakujem. Pán predseda hovorí bez mikrofónu. Kolegovia a kolegyne, máme 14 prihlásených rečníkov a preto by som chcel požiadať, aby ste zobrali do úvahy, že týmto končím možnosť prihlásiť sa na zoznam rečníkov a každý z vás bude mať k dispozícii iba jednu minútu, inak sa nám to nepodarí stihnúť. Ako prvý sa prihlásil pán Plenkovič, nech sa páči. ktorý je predsedom našej delegácie s Ukrajinou. Ďakujem za slovo, pán predseda Brok. A ďakujem aj za to, že sa dnes rozprávame o Ukrajine. Boli sme v kontakte cez víkend aj s veľvyslancom. Hovorili sme o zhoršujúcej sa situácii z hľadiska bezpečnosti a samozrejme my plne od, odsudzujeme e, útok na Mriapole, kde bolo toľko veľa zranených a civilných obetí a ja naozaj vyjadrujem svoju sústra zmene delegácie všetkým e, obetiam a ich rodinám a samozrejme ukrajinskej vláde. Výbor pre zahraničné veci bol vo štvrtok zvolaný, tak si myslím, že toto je príležitosť vyslať silný signál do Moskvy a postúpiť o e, reštriktívne opatrenia, pretože je tu jasné prepojenie medzi činnosť, jednotlivými činnosťami a armádnymi činnosťami e, riadenými z Moskvy a myslím si, že táto, toto posolstvo by sa malo dostať do uší ľuďom v, Kre, v Kremline. V štvrtok sme hovorili o e, príprave na prvý E, výbor tu e, v Bruseli. Ja sa teším na príspevky všetkých kolegov do tejto diskusie, ktorá sa bude venovať Ukrajine. Ďakujem. Grazie. Io credo che, visto che la situazione sta peggiorando di, di giorno... Ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že situácia sa, sa zo dňa na deň zhoršuje, myslím si, že je zásadné, aby sme dospeli k rokovaciemu riešeniu. Som si vedomý toho, že vždy, keď sa nám zdá, že máme na dosah diplomatické riešenie, tak sa opäť znova a znova vyskytne niekto, kto e, nám hodí poleno pod nohy. Je to jasné aj z udalosti z uplynulých dní. Na jednej strane je dôležité je neakceptovať to, čo sa už stalo na Kryme, Potom je tu zásah Moskvy a situácia na východnej Ukrajine. Na to nesmieme zabúdať, ale taktiež nezabúdajme na chyby, ktoré nastali vzhľadom niektoré očakávania, ktoré vyvstali na Ukrajine, pokiaľ ide o ich prístup do EÚ či NATO. Potom e, boli tieto očakávania odsunuté, boli tu potrebné reformy. No a moje stanovisko k týmto otázkam je, že sa musíme pozrieť na to, kto by mohol rokovať. E, ja vidím ako jediných možných kandidátov Spojené štáty a Európu, aj keď v tejto chvíli sa veľmi neangažujeme, ale my sa musíme zjednotiť, nesmieme sa už viac tak povediať hambiť, musíme prekonať problémy. Samozrejme, naša spoločná zahraničná politika bude teraz otestovaná. Potrebujeme pracovať naozaj s odvahou a uvidíme, či týmto testom prejdeme. Ďakujem, pán predseda. Ja by som v mene našej skupiny tiež chcel vyjadriť úplnú sústrasť ukrajinskému národu aj rodinám, ktoré utrpeli tieto strašné rány na východe Ukrajine. Je zaujímavé, že hlava monitorovacej misie popísala toto ako zámerný útok na oby, obývanú oblasť, e, bolo to bombardovanie a útoky raketami. Samozrejme je to teroristický útok, ktorý má za, úkol, za úlohu vydesiť a terorizovať e, e, civilné obyvateľstvo, boli tam stovky zranených, mali sme obete, vrátane žen, žen a detí. Myslím si, že to je naozaj vojnový zločin a preto som rád, že Kiev vymenoval špeciálneho e, prokurátora. Samozrejme, vláda e, na Ukrajine má stále pravomoc e, otázku riešiť. Ja verím, že dospejeme k riešeniu, najmä pokiaľ ide o Republiku Donecko a Luhansko. Taktiež si myslím, že EÚ v tejto chvíli sa musí riadiť americkým príkladom a naozaj posilniť e, sankcie voči Rusku. Už som o tom hovoril v minulosti, myslím si, že by sme mali zabrániť v prístupe k SWIFTu. To by bol, e, myslím, veľmi intenzívny signál pre Mosku, keby nemohli e, naďalej pracovať s našim bankovým systémom. A taktiež by som mene našej skupiny chcel vyzvať e, členské štáty NATO a Európskej únie, aby urobili to, čo robí Rusko, a teda poskytovať e, armádne prostriedky Ukrajine, aby boli schopní sa títo brániť ruskej agresivite pretože tá úroveň agresivity na Kríme a na východnej Ukrajine je naozaj intenzívna a samozrejme duchom sme s obeťami, ktoré trpia takýmto útokom zo strany Moskvy na východe Ukrajiny. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Musíme hovoriť o faktoch. Krym je stále okupovaný, stále máme na východnej Ukrajine e, Rusko, ruské sily, a teraz tiež e, je rovnaká situácia v Mariupole a v okolitom regióne. A myslím si, že na základe týchto javov by vysoká predstaviteľka mala navrhnúť balíček sankcií. Aj kolega hovoril o ďalších sankciách, pretože túto situáciu jednoducho nemôžeme akceptovať. Rusko je agresívne, Mínska dohoda je iba akýsi kus papiera na poličke. Čiže musíme konať a pre nás je dôležité, aby vysoká predstaviteľka predstavila takéto návrhy a aby ich ministri odsúhlasili. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Smrť civilistov počas vojnového konfliktu samozrejme vždy vedie k tomu, aby náš výbor eh, zmenil svoj program. My musíme takéto činy odsúdiť a musíme e, tých, ktorí sú za to vinní, e, žiadať o zodpovednosť. Neviem, či dojde k zmene. Dostali sme informácie od predsedu Európskeho parlamentu, ktorý zdôraznil Rusku ruské autorstvo masakru ešte predtým, než túto situáciu odsudil, no samozrejme každý má svoje priority. Sme tu na to, aby sme oživili proti Rusku náladu, ktorá panuje na tomto výbere. Ešte nevadí, nevadí, že zatiaľ nevieme, kto je autor tých útokov, to nevadí. Čo je pre nás dôležité je to, že 500 tisíc baníkov je, je v Donecku e, v baniach, nemôžu sa dostať von kvôli ukrajinským útokom. My sami sme pokrytcami, pretože sa chceme od našich susedov vzdialiť a nechceme nájsť mierové riešenie pre dobré susedské vzťahy. Thank you, Chair. Uh, first of all, we would... Uh, Ďakujem za slovo. Ja by som v prvom rade chcela vydať vyhlásenie eh, vysokej zástupiteľky a súhlasíme eh, s ním, taktiež by sme chceli vyjadriť sústrasť všetkým dotknutým rodinám primárne v Mariupole, ale taktiež na východnej časti Ukrajiny. Vítame fakt, že dojde k mimoriadnemu zasadnutiu výboru pre zahraničné veci a sme si absolútne istí, že v tejto chvíli je naozaj potrebné, aby sme ako Európa hovorili jednohlasne. Inak si bude môcť Rusko hrať svoju hru, ako dlho budú chcieť, pretože nebudú vedieť, kto hovorí v mene EÚ a za celú Európu. Čo z toho jednoducho vyplýva, je, že sa musíme ubezpečiť, že žiadny členský štát sa v blízkej budúcnosti nebude angažovať priamých bilaterálnych rozhovoroch na vysokej úrovni s Ruskom, prv, ako dojde k nejakým vysvetleniam. Či už to bude mm, moja krajina alebo akákoľvek iná krajina EÚ. A ešte raz by som chcel zopakovať, že e, naozaj Želáme úprimnú sústrasť všetkým dotknutým osobám a takéto venové zločiny by mali byť vyšetrené a zodpovední by mali byť za to odsudení. Ďakujem. V prvom rade to, čo sa stalo v Mariupole, nie je vôbec mm, prekvapenie. Hovorilo sa o tom a dalo sa to čakať. Po druhé, v vyhlásení Mogherini aj Šulca, aj pána veľvyslanca E, podľa mňa e, sú zaujímavé čudné vyhlásenia, keď nazývame Rusko teroristom. To je naozaj naivné a kontraproduktívne, pretože to len potvrdzuje ruskú propagandu a myslím si, že by sme to mali zastaviť. Pokiaľ ide o uznesenie, e, strednejšie uznesenie, tak to bude dávať zmysel iba vtedy, pokiaľ naša, naše vyhlásenie bude posilnené. My už nepotrebujeme však viac nič odsudzovať, potrebujeme konať. Pokiaľ nie, tak bude kontraproduktívne vôbec o tom hovoriť a pracovať na nejakom texte. Je mi ľúto, že uznesenie z januára v porovnaní so septembrom Európskeho parlamenta bolo, bolo zjemnené tým, že sa stade vypustil SWIFT a taktiež mi je ľúto, že vysoká predstaviteľka zrušila vlastne z 19. januára, pretože tie, tak to si Rusko môže vykladať ako ďalšiu podporu na, na, na inváziu do Ukrajiny. Čiže my potrebujeme v prvom rade viac sankcií, keď dochádza k viac vojnovým činom, pokiaľ potom ďalej ženevské rozhovory, Potrebujeme taktiež dodávať, dodať zbranie. E, ktokoľvek má tú možnosť, aby sa Ukrajina mohla brániť, či tie zbranie pôjdu zo strany USA alebo niektorých členských štátov, lebo inak pôjde Rusko ďalej na Krym a ďalej na Istriu do roka, alebo teda 30 roka až roka, ako to predvídajú stratégie. Lugansko a Donecko a ľudová republika Luganska a Donetsko musí byť vyhlásená za teroristické organizácie. Ďakujem. I'd like just to um, join my voice to the... Ja by som sa chcela pridať k tým, ktorí sa nechali oklamať ruskými činmi a pokritectvom nielen Ruska, ale aj tým, ktorí sú na našej strane, ale ktorých zaujíma iba výplatná páska od Gazpromu a nechcú jasne vidieť fakty. Čiže súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že je čas konať a nielen rozprávať. Konať znamená uvaliť sankcie. Treba jasne určiť, kto je agresorom. A musí byť jasné, že to nie je iba akási domáca aktivita, ktorá sa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 Ďakujem vám, excelencia, za vaše stanovisko pred výborom zahraničných vecí Európskeho parlamenta. Ja som súhlasím s mnohými vyjadreniami, ktoré tu už zazneli pána Sereša Volského, pána Fambalena, pána Gomez. Je zjavné, že musíme začať konať a taktiež veľmi opatrne či rozumne musíme zrevidovať našu politiku byča a mrkvy, pretože tých mrk, tej mrkvy je priveľa, ale máme málo dôsledkov. Musíme naozaj upraviť sankcie vzhľadom na činnosť Ruska. Teraz nadišiel čas e, sprísniť sankcie. Ešte nedávno sme hovorili o tom, že pokiaľ Rusko postúpi ďalej, tak zavedieme ďalšie sankcie. Rusko sa posunulo významne ďalej. No, vyzerá to však tak, že my pomaličky zabudáme na to, že Krym je okupované teritorium, že tu prebieha hybridná vojna v našom susedskom štáte, na Ukrajine. Naozaj je treba konať a ja s tým absolútne súhlasím, je treba mm, ozbrojiť e, Ukrajinu, je treba tam zaslať zbranie. Thank you, Chairman. I think we are all witness of... Ďakujem, pán predseda. Myslím, že samozrejme vidíme oveľa agresívnejšie správanie Ruska voči susedom a to, čo sa stalo na, v Mariapolise, je len ďalší dôkaz nezastaviteľného Ruska, žiaľ Bohu. Pokiaľ si myslíme, že potreba uvaliť viac sankcií voči Rusku, tak a Rusko si myslí niečo iné. Citujem. Odstraniť všetky sankcie, ak nezaberieme Kiev. Čiže oni sa vyhražajú, že zaberú Kiev, pokiaľ neodstraníme ani tie aktuálne sankcie. Kolegovia, máme morálnu a politickú povinnosť prejsť od sankcií k bojkotu. Pokiaľ si myslíme, že Rusko je nezastaviteľné e, za, zaužití, e, za využitie ekonomických sankcií, tak musíme e, použiť športové sankcie. Urobili sme chybu, že sme sa zúčastnili e, olympijských hier v Soči a teraz budú ďalšie v roku 2018 a taktiež ďalšie európske majstrovstva, ktoré majú, budú naplánované v Rusku. Takže myslím si, že by sme mali pristúpiť ďalším sankciám. Viac za viac. Takým princípom by sme sa mali e, riadiť. A potom oslobodiť Nadiu Savčenko, pretože tu e, za, zadržali ruskí agresori a však ona by mala byť oslobodená, pretože to je ukrajinská hrdinka. Ďakujem. Um, thank you. Um, Ďakujem za slovo. Od podpísania Minskej dohody stále počúvame o ilúzii, že je možné e, dosiahnuť mierovú politiku s Ruskom. Niektoré krajiny sa snažia s Ruskom hovoriť bilaterálne, a ignorujú výločnú kompetenciu, výločnú právomoc Európskej únie. Nemali byť ilúzii, že môžeme s Putinom hovoriť rozumne. Viackrát totiž dokázal, že to možné nie je. Musíme pokročiť ďalej. Nemali by sme sankcie zjemňovať, naopak mali by sme ich posilniť podporitelia, podporovatelia pána Putina by mali byť uvedení na čierny zoznam EÚ, Rusko by nemalo byť súčasťou systému SWIFT a musíme sa taktiež, e, mali by sme tiež zabezpečiť, že Rusko nebude členským štátom Rady Európy. Musíme Ukrajine pomáhať e, ako s vedomostiami, tak aj so zbrojením. Tie tzv. sily Ľudovej republiky Donetska a Luhansk musia byť jednoznačne identifikované ako teroristické organizácie. Ukrajina bojuje za agresivitou oveľa väčšej, silnejšej krajiny, ktorá poskytuje naozaj ťažké zbrojenie proruským bojovníkom. Preto je našou povinnosťou poskytnúť podporu aj armádnu podporu Ukrajine, pretože od toho závisí aj naša budúcnosť. Senior Brok, usted ha dicho, y yo coincido plenamente, que Rusia... Pán Brok, vy ste povedali, ja s vami plne súhlasím, že Rusko je súčasťou konfliktu. Je to však konflikt, o ktorom sa nedá povedať, že je ruský, alebo že to je ruská agresivita voči Ukrajine. Je to konflikt, do ktorého zasahujú aj Ukrajinci a tiež sú jeho súčasťou. Druhá vec je, že títo Ukrajinci, ktorí zasahujú do konfliktu, sú logisticky a operačne riadení z Moskvy. O tom nie je pochyb. Ale nazývať to externou agresivitou, to by znamenalo, že zabúdame na to, že existujú interné faktory. Ja chápem, že ide o agresiu, to mi je jasné, ale je mi jasné tiež, že to je ruský impuls. Nemali by sme hovoriť o strategických analýzach, či ide o uh, ofenzívu na Kiev, alebo ide o boj proti Európe. Chcem zopakovať, že Rusko je súčasťou konfliktu a pre mňa ako pre politika je to naozaj prekvapivé, pretože počúvame stále iba jednu stranu. Je jasné, že Rusko je agresor a na Ukrajinu sa útočí, avšak Rusko je veľmoc, a Rusko nikto nepočúva. Ja neviem o tom, že by AFED niekedy pozval Rusko, aby sme si mohli vypočuť aj ruskú stranu, ich argumenty. Nie, aby sme s nimi súhlasili, ale jednoducho si vypočuli ich stanovisko. Pred niekoľkými rokmi som sa stretol s jedným človekom, ktorý bol to Efraim Chesnet, izraelský generál, ktorý mal na starosti spravodajskú službu a on hovoril, že mier sa buduje s nepriateľom a toho nepriateľa si treba vypočuť. A v tej chvíli, v tom čase sa za teroristov považovali palestínci, palestínčania. Čiže prosím vás, počúvajme ich, pretože nemôžeme vyrobiť eh, zahraničnú politiku sami pre seba. Keď budeme niekoho odsudzovať a z niečoho obviníme, tak aký to bude mať dôsledok? Čo nám zostane? Jednoducho vyhlásiť vojnu Rusku? Už sa blížim ku koncu svojho prejavu, avšak to neznamená, že nesúhlasím s vami, kolegovia. Samozrejme, nesúhlasím s tým, čo Rusko robí, ale nesúhlasím ani s tým, aby sme počúvali iba jednu stranu. Pán predseda hovorí stále bez mikrofónu. Pán predseda, Myslím si, že pri situácii na Mariapole by nás naozaj mala pobúriť. Niekedy sme používali politiku dvojitého metra. Keby sme rovnaké stanovisko mali už 10 e, dní aj vzhľadom na um, bombardovanie, ktoré prebehlo v Donecku. Čiže Nemôžeme povedať, že na, že, že na jednej strane sú dobrí mŕtvi a na druhej strane zlí mŕtvi. Každopádne nemali by sme používať dvojitý meter. Mám x príkladov, ktoré môžem uviezť, že došlo k manipuláciám. Izo Begovič pred pánom Kušnerom e, povedal, že zmanipuloval udalosti. Rášak Timi Šaura. Mohli by sme začať Hitlerom a spôsobom, ako jednal máme naozaj v histórii milióny manipulácií, čiže prosím, nereagujme len vzhľadom na e, situáciu, mali by sme naozaj robiť krok spä, späť a pozrieť sa na situáciu s chladnou hlavou. E, ja som z krajiny, ktorá má jadrovú moc, vieme, čo to je akt vojny a v tejto chvíli sa pripravuje tretia svetová vojna, čo bude jadrová vojna neuvedomujete si, čo robíte, pretože nechcete sa inteligentne pozrieť na situáciu, nechcete e, mať odstup, všetko je na jednej strane takto, na druhej strane inak, takto sa k mieru nedopracujeme. Mr. Gala. Pán Galer, ďakujem pekne. Rád by som e, nadviazal na túto myšlienku a bol by som rád, keby sme pozvali pána veľvyslanca Čisová, hoci viem, čo povie. Je tu niekto v tejto miestnosti, kto si myslí? Bohužiaľ vypadol mikrofón rečníkovi. Prepačte. Je tu niekto v tejto miestnosti, kto si myslí, že jeden jediný vojak alebo jedna zbraň by prekročila ruskú hranicu bez e, jednoznačného súhlasu ruského prezidenta? Dobre, povedzme to jednoznačne um, ruský prezident je ten, kto sa tu snaží uh, rozšíriť vojnu, pretože on potrebuje tento konflikt na to, aby ospravedlnil um, absolútne míňanie prostriedkov u, u neho vo vnútri v krajine podľa výboru um, matiek ruských vojakov zomrelo iba 200 ruských vojakov. Um, vo štvrtok musíme mať od pani Mogarini jednoznačný návrh na ďalšie sankcie. Ďakujem. Pán predseda hovorí neustále bez mikrofónu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovorí pán Štetina. Dámy a páni, rád by som upozornil na to, že pred dvoma dňami to bolo presne 50 rokov, čo zomrel Winston Churchill. Rád by som pripomenul jeden z jeho slávnych bonmotov. Winston Churchill povedal, každá zmluva podpísaná s Ruskom má cenu onoho papiera, na ktorom bola napísaná a ja si myslím, že toto platí dodnes. A preto si myslím, že je potrebné viesť rokovania, pretože bez rokovaní nie je možné dopracovať sa ku koncu žiadnej vojny, ale myslím si, že sankcie, ktoré sme tu spomínali a aj vy, pán predseda, je ešte potrebné podnikať okrem nich aj ďalšie kroky. Rád by som pripomenul, že na poslednom rokovaní plenárnom v Štrasburgu sme prijali rezolúciu o Ukrajine, kde v bode 14 je uvedené, že nič nebráni tomu, aby členské štáty EÚ dodávali muníciu a zbranie na Ukrajinu. A ja by som rád pri tejto príležitosti vyzval členské štáty a najmä moju krajinu, Českú republiku. Rád by som apeloval na premiéra tejto krajiny, pretože Česká republika nedávno dodala do Kurdistanu pešmargom, ktorí bojujú proti teroru 250 kilogramov munície. Pán premiér Českej republiky, ja sa pýtam, prepašte, bolo to 250 tón. Aký je rozdiel v boji proti teroru na Ukrajine a v boji e, proti e, teroru v tej zmienenej oblasti? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť stručne. Domnievam sa, že tak ako na plenárke, tak aj na našom výbore je stanovisko Moskvy prezentované niektorými z našich kolegov, ale myslím si, že to, táto situácia je naozaj nepriateľná. Monsieur le Président, mais j'ai... Ja som o vás nehovoril. Ak hovorí o vás, tak dobre. Pán Preda, prosím, aby ste pokračovali vo svojom vystúpení. Ak dovolíte, pán predseda, budem pre- pokračovať, lebo som nepovedal žiadne meno. Na druhej strane musím povedať, že minulý týždeň mi bolo veľmi smutno z toho, že náš kolega Gabriel Slansbergis explicitne odmietol možnosť vstúpiť do Ruska ako spravodajca Európskeho parlamentu, e, ktorý má na starosti túto krajinu. Za veľmi jasných podmienok on e, samozrejme nepotrebuje víza, keďže má diplomatický pás, avšak poinformovali ho, že nemôže vstúpiť do Ruska, že mu bude odmietnutý vstup na ruské územie, čiže nebude schopný skontaktovať sa s Rusmi a s možnými e, osoba, e, osobami, ktoré by mu mohli poskytnúť akékoľvek informácie. Čiže kolegovia, ktorí hovoria o Putinovom stanovisku, ale na druhej strane, ktorý Putin odmietol prístup nášho kolegu do Ruska, tak to je naozaj zásadná vec, ktorá si vyžaduje našu pozornosť. Pán Schaffhausen, ak si myslíte, že správne um, vystúpenia pána Predu sa týkali aj vás, tak vám teraz udelujem slovo. Je, on, on va pas, on va pas être hypocrite, président. Pán predseda, nebuďme pokrytci. Samozrejme sa domnievam, pretože ja som povedal, že sme v konflikte, kde dve veľmoci stoja proti sebe. Aby mohli kontrolovať Európu, okrem iného, ale aj taktiež v rámci projektu Eurázie. Takže hovorím, že v tejto chvíli Pán preda sa je len vyjadril a nechceme, aby sme tu rozputali nejaký nový príspevok. Chcem len povedať, že je veľmi jednoduché povedať, že na jednej strane je tu kandidát, ktorý by bol akože človekom Ruska, tak ja vám môžem povedať, že vy ste ľudia z Washingtonu. Washingtonu. O to tu predsa nejde, o tom by sme nemali tu na úrovni parlamentu hovoriť. Pokúsme sa postaviť realistickým aj historickým faktom, konfliktu, ktorý nás môže doviesť k tretej svetovej vojne. A ja viem, o čom hovorím. To je všetko, čo som chcel povedať. Viem, o čom hovorím. Kolegyne a kolegovia. Máme vzťahy s Ruskom. Mnohí z nás tam boli za posledné mesiace. Pani Rebeka Harms dostala zákaz výjazdu a my by sme boli radi, keby sa tento zákaz výjazdu vstupu odstránil. Toto je záver konferencie predsedov. Mali by sme však naďalej pokračovať v udržiavaní vzťahov s Ruskom. Pán Šisov oznámil, že pán Landsberg nemôže naozaj do Ruska cestovať, ako to pán kolega Preda predniesol. A čo sa týka ruskej delegácie, v najbližších dňoch sa odohrá debata medzi veľvyslancom Čizovom a veľvyslancom EÚ v Moskve. Možno by sa toto dalo zariadiť, aby aj kolegovia, ktorí sú tu prítomní, sa zúčastnili. Myslím, že 2. alebo 3. februára sa to bude konať. A ďalej je to tak, že sme sa práve dnes dozvedeli, že pán Groisman, predseda ukrajinského parlamentu, by mal, dnes, by mal pardon, na konci februára prísť k nám. Ja si dokážem však predstaviť, že by sme pozvali na plenárku do Štrasburgu pána Puškova, predchádzajúceho predsedu e, Ukrajinskej dumy. Ak by ste súhlasili, ak nikto nenamieta, tak by sme naštartovali príslušné aktivity, aby pán Puškov, predseda zahraničného výboru Dumy, nám pre, um, načrtol aktuálnu situáciu. Myslím si, že toto by bola správna cesta, aby sme kontaktovali priamo poslancov parlamentu a ešte chcem vám oznámiť, že pán Nát a pán Schaffhausen. Hm, vy niekedy veci komplikujete, ale v tomto prípade ste len jediný. Je to jasné, že Rusko prekročilo hranice inej krajiny a tým pádom prinieslo, rozputalo vojnu v inej krajine. Rusko začalo vojnu. Ruské jednotky sú na Kryme a Rusko anektovalo časť inej krajiny a vedie vojnu na východe Ukrajiny a teraz smeruje na Mariupol. To je skutočnosť. Tohto faktu sa musíme pridržať. O tomto nemôžeme diskutovať a preto túto úvahu, ktorú ste nadniesli, e, nepodporujem. Vojna sa začala. je možné, že Ukrajina spolu s OBSE na základe medzinárodných pravidiel e, opäť dostane pod kontrolu celé svoje územie. Minskú dohodu podpísalo aj Rusko, čiže sa tomu musí podvoliť. Bohužiaľ, musíme skonštatovať, že sa táto dohoda nedodržiava. Ďakujem za rozprávu, budeme pokračovať príslušným spôsobom. A teraz budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. Pán Nart sa vyjadril. Povedali ste, že ak nikto nebude namietať, tak pozveme predsedu Výboru pre zahraničné veci Dumy na naše rokovanie. To nie je um, problém vzdialenosti, ale politiky aj Rusy, s ktorými nesúhlasím, hovorí pán predseda, povedal e, som, že pozveme predsedu zahraničného výboru Ukrajinskej dumy. Toto som teraz navrhol. Pán Puškov je touto osobou. Prepačte, čiže hovoríme o zástupcovi domy. Áno. Áno, áno. Tento pán je predsedom zahraničného výboru Ukrajinskej dumy, čiže Ukrajinského parlamentu. Dobre, pokračujeme ďalej, prechádzame k šiestému bodu nášho rokovania, správa o stave ľudských práv. Pán kolega, keby ste sa prosím ujali predsedníckého pultu na tejto schôdzi.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 A teraz sa nachádzame v roku 2015, toto je správa o roku 2013, čiže je jasné, že došlo k mnohým zmenám, dobrým aj e, nedobrým, ale keďže hovoríme teraz o roku 2015, tak myslím si, že by bolo dobré zostať pri konkrétnych témach a nemali by sme sa skôr geograficky e, orientovať. Najskôr k štruktúre správy. V úvode je odvolávka na právny rámec. Zdôrazňuje sa, do akej miery sú dôležité ľudské práva v európskej politike. V prvej časti sú uvedené návrhy na zlepšenia politiky EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie. V druhej časti sa uvádzajú špecifické nástroje EÚ EÚ, diskutuje sa tam o nich, e, sú to nástroje na presadzovanie politiky dodržiavania ľudských práv. V tretich časti sa hovorí o špecifických nástrojoch, ktoré EÚ už použila na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v rôznych častiach sveta. Závery tam ide o zlepšenie politiky Európskeho parlamentu na obhajobu ľudských práv e, vo svete. Táto práca bola intenzívna, pretože sa objavilo takmer 500 pozmaňovacích návrhov. Vypracovali sme 25 kompromisných návrhov a za posledný týždeň sa konalo e, rokovanie s tieňovými spravodajcami, ktorým by sme rádi samozrejme poďakovali za plodnú spoluprácu a veľmi cenné príspevky na zlepšenie tejto správy. Minulý týždeň sa na rokovaní dosiahla zhoda v súvislosti s 25 kompromisnými návrhmi a um, debatovalo sa o rôznych bodoch, o ktorých budeme samozrejme hlasovať. Napríklad výstava otázka, doplň, um, vytvorenia, um, delegovania doplnkového zvláštneho splnomocnenca pre ľudské práva, ktorý by mal následovnú úlohu humanitárne e, právo e, presadzovať a politika EÚ v oblasti ľudských práv funguje, vzniká otázka revízie takejto, um, mm, takejto činnosti tam, kde táto politika nebola celkom úspešná. čo by malo vytvoriť zo, aktuálny zoznam politických uh, väzňov v celom svete ide o to, že nechceme ohrozovať politických aktivistov, ale chceme e, získať objektívny obraz o týchto e, situáciách. Pravdepodobne bude potrebné o ďalších otázkach ešte aj hlasovať. Myslím teraz na niektoré konkrétne e, geografické oblasti západnú Saharu, Blízky východ a potom je tu aj niekoľko ďalších bodov v, v ktorých sa objavili novinky v správe, napríklad menšiny, ľudia so znevýhodnením, um, násilie na ženách, uzatváranie partnerstiev alebo manželstva medzi osobami rovnakého pohľavia, týranie, mučenie, hranice a ochrana hraníc. Tým pádom e, nie je plne možné uplatňovať právo na azyl. E, štatút utečenca a jeho uznávanie, priznávanie a taktiež revízia usmernení pre medziparlamentné delegácie na podporu dodržiavania ľudských práv a demokracie tu konferencia predsedov delegácií spolupracovala s podvýborom pre ľudské práva a taktiež sa tu objavilo stanovisko z výboru LIBE a DV, pozmeňovacie návrhy výboru LIBE k právam žien a detí, tieto už správa pokrýva ale samozrejme, že aspoň čiastočne tieto impulzy zohľadníme. Výbor DV prispel významným dielom. Je tu špecifická kapitola o ľuďoch e, s rôznymi druhmi znevýhodnenia, postihnutia taktiež zvláštna časť týkajúca sa detí e, s postihnutím a znevýhodnením. nevýhodnením. Napríklad zelení predniesli zaujímavý návrh na vytvorenie dvoch kapitol. Poprvé o použití o použití dronov a po druhé usporiadávanie športových aktivít. Um, návrh na ústne prerokovanie k tejto téme sa objaví tiež. Čiže ľudské práva by sa mali stať kľúčovou témou tejto správy mali by byť absolútnym základom politiky EÚ. Nejde o abstraktný pojem. Práve naopak, ľudské práva sú dôležité v každodennom živote a aj sú tak, taktiež ústavnoprávnym základom života všetkých ľudí. Preto som už od začiatku chcel pracovať veľmi integrovane a na základe plodnej spolupráce s tieňovými spravodajcom, spravodajcami, ktorým na tomto mieste ďakujem. By som si prial, aby táto správa um, bola podporená podľa možností veľkou väčšinou poslancov pri hlasovaní 9. februára v Štrásburgu. Pán Preda, tieňový spravodajca, prosím. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som v rade chcel poďakovať kolegovi Antonovi Pancerimu za text, ktorý pripravil rovnako ako aj za spoluprácu, ktorú sme viedli, najmä pokiaľ ide o pozmeň- kompromisné pozmeňovacie návrhy. Samozrejme, spojili sme sa aj s ďalšími kolegami a diskutovali sme o približne 28 kompromisných návrhoch Ja som tieňový spravodajca za EPP a súhlasil som s 19 z týchto kompromisných návrhov z 28. Tie body, ktoré som podporil, sú naviazané na pozmeňovacie návrhy, ktoré nám lepšie umožnia vziať do úvahy otázku demokracie. Hovoril som, keď sme už prvýkrát hovorili o správe, pretože text, o ktorom budeme hlasovať, sa týka zároveň politiky EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie. Preto som trval na tom, aby sa tam hovorila aj o otázkach súvisiacich s demokraciou. No a tieto isté pozmeňovacie návrhy nám umožnili posilniť ešte stále našu silnú podporu eh, vysoké predstaviteľke EÚ v oblasti, eh, ktorá by sa mala angažovať otázky ľudských práv. Súhlasíme aj so zelenými. A si, myslíme si, že je potrebné vyzvihnúť vynikajúcu prácu odvedenú aktuálnou zastupiteľkou v oblasti ľudských práv. Spolu s kolegami e, s liberálmi sme hovorili, že dialog o ľudských právach ktorý prebieha s viacerými krajinami, by mal byť efektívnejší než v aktuálnej chvíli. No a ešte zo všeobecnejšieho hľadiska s kolegami socialistami, liberálmi a zelenými a taktiež aj s kolegami z EFTD sme sa zhodli na tom, že je dôležité odmietnutie Medzinárodného trestného súdu týchto všetkých otázok a rovnako sme súhlasíme s kolegami socialistami a zelenými, že je dôležitá otázka práv dieťaťa a ochrany dieťaťa najmä vo vojnových situáciách. No ale iste, že boli tu aj body, na ktorých sme sa nezhodli. No a ja ako tieňový spravodajca EPP som odmietol istý počet navrhovaných kompromisných návrhov Najmä ide o pozmeňovací návrh 26, v ktorom sa hovorilo o revízii nariadenia zadno a s tým naša skupina nesúhlasí. Ja si myslím, že takáto otázka by mala byť prediskutovaná na výbore LIBE. Myslím si, že by sme nemali nahrádzať e, prácu našich kolegov z výboru LIBE. A práve takto som argumentoval. Taktiež, e, pokiaľ ide o kompromisný návrh 10, tam sme nesúhlasili, pretože tam sa hovorilo o tom, že EÚ by sa mala vyjadrovať o dialogoch e, na, na otázku ľudských práv s tretimi krajinami všeobecným spôsobom hovoriť o dobrých zámeroch a záväzkoch to bolo podľa nás problematické, pretože to sa nedá odmerať. A z toho dôvodu sme odmietli tento kompromisný návrh číslo 10. Ešte by som chcel hovoriť o pozmeňovacom návrhu 18. Ja som odmietol využitie niektorých pozmeňovacích návrhov EPP, aby sme dospeli k nejakému falošnému kompromisu. Ehm, v pozmeňovacom návrhu 18 sú dve slova, ktoré nie sú zásadné, sú naozaj okrajové, ale nachádzajú sa v kompromisnom návrhu, ktorý hovorí o veľmi citlivej otázke, ale EPP sa domnieva, že tie zásadné veci tam nie sú dostatočne zastúpené, preto som tento pozmeňovací návrh úplne odmietol. No a pokiaľ ide o pozmievacie návrhy, ktoré vypracovali moji kolegovia z EPP, tak som sa pokúšal byť naozaj verný duchu tých pozmeňovacích návrhov a požiadal som spravodajcu, aby zachoval mm, pozmeňovacie návrhy našich kolegov, mojich kolegov namiesto toho, aby pod nejakou falšnou zámienkou zapracoval do kompromisných návrhov. Takže, zhrniem to, išlo o to, aby sme ešte raz zaviedli otázku západnej Sahary ako hlavný bod tohto, tejto správy, pretože ja si myslím, že to nie je akceptovateľné riešenie, pretože v, nám, v mnohých oblastiach sveta e, treba čeliť otázkam e, dodržiavania ľudských práv. No a nie je možné, je absurdné, aby sme hovorili iba o západnej Sahare. To nie je možné. Ko, kolega, ktorý e, robil správu o Saheli, tak to tiež nehovorilo iba o západnej e, Sahare. Ja si myslím, že nie je dobré, aby sme túto veľmi dôležitú správu, ktorá sa týka ľudských práv a demokracie, pretransformovali na ďalšiu diskusiu o západnej Sáre. Ja si myslím, že sa potom tá diskusia na plenárke nepodarí, nebude úspešná, pokiaľ sa pustíme týmto smerom. Niektorý, niektorým kolegom toto naozaj veľmi leží na srdci, avšak ja si myslím, že nemôžeme akceptovať zmienku o jednom konkrétnom mieste v rámci tejto správy. My sme sa zhodli so spravodajcom na tom, že to bude tematická správa a v rámci ducha kompromisu chceme hovoriť o všetkých citlivých prípadoch e, v otázke ľudských práv. A ja si preto myslím, že namiesto toho, aby sme hovorili o všeobecnej situácii týkajúce sa všetkých e, e, krajín, by sme, by sme si zvolili západnú Saharu ako taký si, aký si ukazovateľ tej diskusie. Ja si myslím, že to nie je správne. Myslím si, že by sme mali hori, naozaj hovoriť všeobecne. A teraz pán Howitt. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, iba pár slov. Zablahoželám pánovi Pancierovi. Je to vynikajúca správa. Držal sa toho formátu tematickej správy a nesnažil sa prijať nejaký postup za celé najnatlivé krajiny a v tomto duchu vlastne sa vyjadril aj pán Preda. Čo je však dôležitejšie je, že ak tu bude takáto prioritná správa, tak by sa mala týkať predovšetkým krajiny, ktorá bude hrať kľúčovú úlohu a je tu určitý záväzok, aby sme jednoducho pri hlasovaní podporili spravodajcu v tomto kontexte a chcel by som podporiť správu pána Panceria, pokiaľ ide o otázku e, manžel, rovnakého práva na manželstvo, pokiaľ ide o prácu na pr- právo na prácu, pokiaľ ide o začlenenie pokiaľ ide o začlenenie štátu do preferenčného systému, a takisto aj pokiaľ ide sexuálne násilie, ak sa predovšetkým pozrieme na naše rozhodnutie vo vzťahu k poslednému ocenenie Sacharovej ceny, je veľmi dôležité, pokiaľ ide o odsek 52, kde sa týka e, kde ide teda o podobnú situáciu. Takže vidíme tu podobnú tendenciu, kde niektoré vlády idú proti organizáciám, pokiaľ, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami a nedávajú toľko peniaze, ako by im prenážalo. Takže treba posunúť tieto aspekty, ktoré sa týkajú tejto záležitosti je to cek 52, pokiaľ ide o aktivistov ľudský, pre ľudské práva. 54, tak tam by bolo dobré, ak by sa možno sústredili viac na tie usmernenia, aby sme možno navštívili tých aktivistov za ľudské práva, ktoré sú vo vezení alebo ktorí čelia e, súdnym procesom, ale takisto sa tam odvoláva predovšetkým, pokiaľ ide o verejnú diplomáciu, niekedy mimo organizácie pre ľudské práva nepodporujeme ich tak, ako by sme mali, hoci jednoducho musíme nájsť určitú vyváženosť, ale predsa len sa to podarilo spravodajcovi urobiť správnym spôsobom. Tak som si všimol, že by e, že mu ide o správu, pokiaľ ide implementáciu akčného plánu a ja si myslím, že pokiaľ ide o to, aby sme teda tam dosiahli niečo hmatateľného v tejto správe, tak to je takisto dobrý postup. A pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o ľudské práva a biznis, tam ja som bol spravodajca svojho času, tak pokiaľ ide o odsek 44, tak tam treba zabezpečiť predovšetkým to, aby jednoducho obete, kde došlo porušenie ľudských práv voči voči veľkým korporáciám, takisto našli e, podporu. Takže treba jednoducho dodržiavať napríklad aj ekvadorský, ekvadorský dohovor, bolo to vyrokované v Ženeve, ja som tam bol osobne, takže pokiaľ ide o náš výbor a pokiaľ ide o členské štáty v Európskej únie, myslím, že by sa to malo ešte prerokovať bližšie, aby jednoducho sme to do na plenárke mali vyriešené. A pokiaľ ide o e, dohovor OSN, pokiaľ ide o ľudí s postihnutím, to je od 70, tak tam sme jednoducho hovorili o prvej monitorovacej správe ohľadne Európskej únie a jej implementácii týchto záväzkov, pokiaľ ide o tento dohovor. A dúfam, že to bude takisto súčasťou tej diskusie a nielen tu vo výbore, ale sa to dostane aj do plenárky, pretože to môže byť dôležitý pod aj pre budúci rok. Takže je to veľmi závažná správa. Ešte raz mu blahoželám pánovi spravodajcovi a našej politickej skupiny získa podporu. Pán Tanok. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja takisto chcem zablahoželať pánovi spravodajcovi v mene ECR. Naštevňový spravodajca Hans Olaf Henkel nemôže byť dnes večer tu s nami, takže ja som v jeho mene tu. Aj vyjadrením sa v mene našej politické skupiny predložil 14 pozmecích návrhov k tejto správe, takže kolegovia istotne vedia, že aké hlavné obavy má ja sledujem tieto správy u, každý rok, a to už viacero rokov. Richard Howard a ja sme svojho času boli podpredsedami podvýboru pre ľudské práva zhruba pred 7-8 rokmi a tie obavy, ktoré vlastne tu chceme predniesť za našu politickú skupinu sú tie, že je tu jednoducho odchýlenie sa od toho hlavné zacelenia, pokiaľ ide o základné politické a občanské práva v teritoriách, kde by, do, teri, do teritória, kde už ide o sociálne práva a je s tým spojená určitá ideológia, politická tendencia, ktorá jednoducho vyplýva z ostatných skupín politických. Takže máme určité obavy práve ohľadne tohoto. Táto správa, pokiaľ ide napríklad o podnikateľskú sféru ľudské práva, to je ten odsek 42, potom ešte to ďalšie 4, napríklad 74, pokiaľ ide o kradnutie pôdy. To sú takisto sekundárne priority alebo napríklad aj teroristické skupiny, ako napríklad ISIS, Islamský štát, ktoré zabíjajú ne, nevinných ľudí, šíto, moslimov a jednoducho predávajú ľudí do otroctva. To je barbarský postup, ktorý sme tu nemali už v stredoveku. Takže toto sú tie veci, ktoré by sme my chceli mať v uhle pozornosti. A naša politická skupina už tradične nemá nejaký spoločný názor, je to skôr taký individuálny princíp na základe svedomia, pokiaľ ide o také, pokiaľ ide o sexuálne správa, reproduktívne práva, pokiaľ ide o mm, civilné zväzky rovnakého pohľavia, takže nechceme mať nejaký spoločný názor a skupinu, ale samozrejme my uznávame, že to sú dôležité záležitosti a každý poslanec za nás bude hlasovať na základe svojho vedomia a svedomia. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Astra Vyšiuc. Ďakujem. ALDE bolo e, aktívnou súčasťou prípravného procesu a my sme sa snažili nájsť určitý kompromisné znenie tohto textu, tak sme takisto predložili zhruba 13 pozmeňujúcich návrhov k existujúcemu zneniu textu. A takisto gratulujeme pán, pánovi Pancerovi, ktorý podľa môjho názoru vytvoril veľmi pozitívnu atmosféru pokiaľ ide o nájdenie toho najlepšieho kompromisu. Treba si uvedomiť, že nie každá politická skupina a poslanec e, dostali ten pozmeňujúci návrh, ktorý sa im páči, alebo ten kompromis, ktorý by boli očakávali, ale predsa len tá hlavná časť toho textu je niečo, s čím by sme mali byť spokojní. ALDE je, e, predložilo 9 pozmeňujúcich návrhov a respektíve podporíme 9 pozmeňujúcich návrhov, ale treba si uvedomiť, že tu uznávame veľmi dôležité tendencie, pokiaľ ide o otázku ľudských práv, pokiaľ ide napríklad o náš vzťah k tretím krajinám. A treba povedať, že táto správa ako taká je taká zoštihlená a kvalita tejto správy, aspoň podľa môjho názoru, sa zlepšila v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. A takisto treba povedať, e, že sa teším za našu správu, pokiaľ ide o rok 2014 kde budeme jednoducho musieť analyzovať niektoré nové tendencie, pokiaľ ide o, e, pokiaľ ide o nové politiky e, vo vzťahu k susedným krajinám, napríklad pokiaľ ide o prípad Ukrajiny. Takže ja dúfam, že budeme mať celkom jasné stanovisko, pokiaľ ide o ďalšiu správu týkajúce sa roku 2014. Ale predsa len, vážený pán predsedant, aby som to teda uzavrel, myslím, že môžeme byť spokojní na to, s tým, čo tu máme, že tu máme takéto kompromisné znenie textu a teším sa na finálne hlasovanie ohľadne tohto uznesenia. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo. Ale predsa len pani Lochbíler. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som takisto chcela zablahoželať eh, pánovi spravodajcovi, tak za návrh, ako aj pokiaľ ide o kompromisné návrhy. Naše pozmeňujúce návrhy sú v 18 kompromisoch, takže práca z vašej strany bola veľmi dobrá. Niektoré z týchto kompromisných riešení budeme ešte doplňovať zo strany pripomienok písomnej podobe pokiaľ ide o predkladané návrhy kompromisných riešení a takisto e, budeme mať aj ústne pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o bezštátnosť. A pokiaľ ide o ďalšie pozmeňujúce návrhy, máme tu ďalšie ohľadne posilnenia situácie aktivistov v oblasti ľudských práv, predovšetkým pokiaľ ide o tých, ktorí e, hlasujú o kultúrne-hospodárskych právach a pokiaľ ide takisto o syndikárov a pokiaľ ide aj o tých, ktorí sa venujú otázke kradnutia pôdy. To sú otázky, ktoré vlastne vzýšli do stanoviska výboru DV. Kieve. A pokiaľ ide o kradnutie pôdy aktivistov, ktorí sú angažovaní v tejto oblasti, tak tam máme nový odsek, ktorý navrhujeme ohľadne vytvorenia stratégie, aby tu neboli takéto územné konflikty. A pokiaľ ide o aktivistov ľudských práv, tak tam zdôrazňujeme, že Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva by mali jednoducho poňhať súčasnú mieru podpory alebo dokonca ho ešte rozšíriť. A ako povedal aj pán Preda, ako vlastne to povedal aj pán spravodajca, tak pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa apelovania e, na predstaviteľku SVČ, tak my máme tuto iný názor a toto v, žiadnom, v žiadnej miere neminimalizuje prácu e, spravodajcu, pokiaľ ide o ľudské práva, pretože jeho práca je dobrá a má veľa práce, ale my si myslíme, a vlastne sme to už takto aj predniesli aj v predchádzajúcej správe za parlament, že tento mimo, špeciálny zmocnenec je veľmi dôležitý a že jednoducho musí posilniť e, európsku, európsku prítomnosť, pokiaľ ide o multilaterálne fóra na medzinárodnej úrovni. A potom tu chceme mať ešte aj odsek, pokiaľ ide o priorita- priority v oblasti obchodovania s ľuďmi. Budeme tu mať odsek, ktorý sa bude venovať aj otázke športu a ľudských práv. V predchádzajúcom čas sa tu spomenulo napríklad to, že to bude FIFA svetový šampionát vo futbale v Rusku a možno, že by bolo dobre, aby sme sa aj so športovými federáciami a sponzormi e, pozreli aj na rozmer ľudskoprávny týchto veľkých podujatí. Takisto budeme očakávať, aby tu bol aj vstup, pokiaľ ide o ozbrojené bezpilotné lietadla. Predovšetkým, ak pozrieme na uznesenie, ktoré sme prijali vo februári roku 2014. Takže dá sa povedať, že máme ešte viacero pozmeňujúcich návrhov, ale treba povedať, že to by tu zabralo príliš veľa času, takže ďakujeme. Ďakujeme pekne a teraz dostane slovo pán Korau. Ďakujeme pekne, vážený pán predseda. Ako sme vlastne už pod výbore pre ľudské práva povedali, je práca spravodajcu, teda pána je skutočne veľmi dobrou prácou, takže to kompromisné znenie, ktoré bolo predložené veľmi dobre. Mi je dobre aj to, čo povedala pani kolegyňa Loch Bílerová, v tejto oblasti s ňou v plnej miere súhlasím. Odhľadnúť od toho, sa zasadzujeme aj za druhú osobu, ktorá by jednoducho prezentovala ľudské práva v mene Európskej únie. Takže takého druhého zmocnenca podporujeme my. Dobre, teraz dostávam slovo ja. My s týmto všeobecným zameraním správy nie sme spokojní, pretože stávame názor, že Európska únia nemá poučovať zvyšok sveta, pokiaľ ide o ľudské práva. Nám sa toto vmiešavanie nepáči a nepáčia sa nám ani e, také e, kópie, ktoré robíme, pokiaľ ide o tie agentúry, ktoré máme a kopírujeme ich zo Spojených štátov amerických. Preto sme predložili pozmeňujúce návrhy čo do počtu 28, pretože podľa nášho názoru tu chýba veľa vecí. Napríklad palestínčania, zavlečení v Mexiku, Eh, Guantánamo a v neposlednom rade tu chýba vlastne aj konflikt západnej Sahare. Tento parlament musí jednoducho zobrať do úvahy aj napríklad porušovanie ľudských práv v Maroku z očí voči eh, miestnemu obyvateľstvu a musíme sa proti tomu jednorázne vyjadriť. V poslednom legislatívnom období to bolo tak, že viacerí poslanci boli e, nebolo im umožnená návšteva obsadených území v západnej Sáre. Preto sa nás táto otázka týka. Treba však povedať, že ešte e, máme pred sebou misiu do obsadených území. Táto misia sa ešte stále neurobila, pretože tu je nátlak zo strany Maroka. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Rasala Ali napríklad. Španielský minister vnútra sa nehanebným spôsobom stal komplicom Maroka, aj pokiaľ ide o e, celoživotný trest, trest odňatia na e, obdobie života, pokiaľ ide o tých postihnutých. Takže v tých obsadených územiach v západnej Sahare musia e, zohrať úlohu aj Spojené národy, to je ich úloha a referendum zatiaľ nebolo povolené a politickí väzni ešte stále neboli prepustení. Takže my sme očakávame, že spravodajca dostá, dostane jednoducho, dostojí tomu politickému rámcu, to, o ktorý nám tu ide, pretože jednoducho nie je možné, aby sa tento konflikt bilaterizoval, pokiaľ ide o Maroko a Alžírsko, keď je tu celkom jasne a zjavne povedané aj z, z pohľadu medzinárodného práva že Frente Polisario je jednoducho legitímnym predstaviteľom miestneho obyvateľstva. Maroko obsadzuje územie a územia západnej Sahary boli obsadené. Jednoducho nemôžeme sa stať komplicom pri takýchto porušovaniach ľudských práv, pretože inak by to jednoducho aj z medzinárodného pohľadu nebolo dobré. Teraz zostane slovo ďalší rečník. pán Milan Mon, ja nesúhlasím v plnej miere s tým, čo povedal predrečník. Súhlasím s tým, čo povedala, čo teda, ako je urobená koncipovaná správa samotná, takže súhlasím s pánom spravodajcom. Ja som predložil pár pozmeňujúcich návrhov, ktoré idú týmto smerom a ja si myslím, že musím byť koherentný, aj pokiaľ ide o tematické nasmerovanie tejto správy. Ak spravodajca chce takýto druh správy, tak jednoducho až postupne sa dostávajú najavo informácie, ktoré jednoducho berú do úvahy určité nejasnosti geografického charakteru, takže máme veľmi veľa krajín na svete, kde sa nedodržiavajú ľudské práva a táto správa jednoducho e, do istej miery diskriminujúca, pretože sa sústredí predovšetkým na niektoré oblasti e, a znevýhodňuje iné oblasti regionálne alebo geografické. Takže malo, mali by sme postupovať e, koherentne a opatrne, pretože pokiaľ ide o takúto dôležitú tému, ako napríklad ľudské práva, ktoré sú také relevantné a dôležité, jednoducho nemôže byť situácia taká, že sa budeme sústrediť iba na 3-4 prípady krajín. To jednoducho podkopáva dôveryhodnosť aj potrebný odstup, kde vlastne spravodajca od samého začiatku tvrdil, že chce postupovať tematicky. Nech sa páči. Ďalší rečník, pani Gomez, je veľmi dôležité podľa môjho názoru, aby sme mali takéto výročné správy ohľadne ľudských práv. To je jednoducho spôsob a možnosť, ako môžeme pripomenúť našim vládám, že musia postupovať konzistentne a koherentným spôsobom, pokiaľ ide o ich prístup k otázke ľudských práv v oblasti zahraničnej politiky, ako by to vlastne malo vyzerať aj vo vnútornej politike týchto krajín. Ja teda vidím a rozumiem tej snahe a ďakujem pánovi spravodajcovi Antoniovi Pancerimu za jeho prácu, ktorá je skutočne vynikajúci základ a vlastne aj tá jeho snaha zobrať do všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené zo strany viacerých kolegov, a ja som predložila niektoré a ja jednoducho rozumiem, že tu je snaha racionalizovať prostredníctvom teda niektoré z týchto tém, ale nemyslím si, že táto správa ohľadne ľudských práv by mohla byť, ako sa to povie, bez toho, že by tu bola nejaká odvolávka na situácie ľudských práv. A ja jednoducho som jedna z tých, ktorí predložili predzmenu návrhy aj, obla- aj pokiaľ ide o problematiku západnej Sahary. Ide to predovšetkým o to, že tu máme vážny problém, pokiaľ ide o ľudské práva. A nie je to iba o ľudských právach, ale aj o ľudských právach. A ja by som chcela upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že prvý článok medzinárodnej dohody o občianských právach, že to je jednoducho právo na seba určenie, tam je to v prvom článku takto zadefinované v tejto dohode, to sú vlastne centrálne, centrálne definície takéhoto práva na seba určenie, to je ľudské právo, ľudské právo národa, ktoré je jednoducho porušované a takýmto spôsobom sa porušujú vlastne aj práva jednotlivcov. A uvádzam to z toho dôvodu, pretože si myslím, že tí, ktorí z nás sa považujú za priateľov Maroka, by jednoducho nemali byť spokojní s takýmto riešením, pretože tu je predsa len problém, kde Maroko musí nájsť určité riešenie v rámci OSN, v rámci toho rámca OSN a ja Nesúhlasím s tými krajinami, ktoré jednoducho nechcú sa k tomu vyjadriť iba preto, aby jednoducho nemútili e, situáciu so naši, s našimi priateľmi v Maroku. Toto je jednoducho nekonzistentný postoj a to sa netýka iba ľudských práv, ale aj medzinárodného práva. A to je vlastne dôvod, prečo my musíme vždy poukázať na otázku západnej Sahary. Sahary aj keď vieme, že jednoducho sa s tým nevieme pohnúť dopredu. A ja viem, že sú tu ťažkosti, a to už celý čas, aj odkedy som tu ja, napríklad nemôžeme navštíviť väzenia v západnej Sahare. Ja som bola napríklad súčasťou delegácie v západnej Sahare, nie parlamentná delegácia, bola to delegácia za politickú skupinu, a tu sme sa snažili navštíviť väzňov e, vo väzeniach a vo väzeniach v Rave a nebolo nám to umožnené. A nebolo nám to umožnené, Navštívili sme napríklad väzenie v Jaune, ale nemali sme možnosť hovárať sa s väzňami, čo je jednoducho neakceptovateľné. Takže nie je to dobrá politika, nie je to politika tých, ktorí hovoria, že sú priateľmi Maroka, aby sa takýmto spôsobom postupovalo. A veľmi dôležitá otázka je aj to, že Minursu nemá jednoducho mandát ľudských práv, takže ja si myslím, že je to na mieste a je dobré, tí, ktorí z nás jednoducho sa za to začali zasadovať, jednoducho nemôžu sa vzdať a musíme sa zostiť našich zodpovedností. Ja si myslím, že nemôžeme pokračovať jednoducho takýmto spôsobom sa zdráhať pred dodržiavaním otázok ľudských práv, pokiaľ ide o západnú Zaharu, pretože to je spojené s otázkou seba určenia zo strany národov na západnej Sahare. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Ricardo Seri za e, zahraničnú službu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Aj my by sme chceli naozaj intenzívne podporiť túto správu. Domnievame sa, že je mimoriadne sústredená na zásadné záležitosti a súhlasíme s tou myšlienkou tematického prístupu. Ako povedal pán Panceri, táto správa prichádza o veľmi e, dôležitom a vhodnom okamihu naozaj v tom správnom čase, pretože na jednej strane máme pred sebou implementáciu aktuálneho akčného plánu o demokracii a ľudských právach a potom je to tiež začiatok procesu, ktorý prebieha. E, hovorím o diskusii o novom akčnom pláne a navrhovaných aktivitách do budúcnosti. A vzhľadom na tieto udalosti si myslíme, že táto správa je naozaj užitočná, veľmi vhodná, pokiaľ ide o návrhy, ktoré sa jej nachádzajú a ktoré samozrejme zoberieme do úvahy Dôležitá je ústredná úloha ľudských práv v našej všeobecnej politike a špecificky a e, e, špecifický zámer, ktorý udelíme ľudským právom vo všetkých politikách. Robili sme to aj v minulosti a budeme to v budúcnosti robiť aj naďalej a ešte viac v rámci nového akčného plánu, čo je istotne naša hlavná priorita v oblasti ľudských práv. Taktiež si myslíme, že je mimoriadne užitočné mm, niektoré veľmi pragmatické a konkrétne návrhy, ktoré sa v správe nachádzajú, ktoré sa vyjadrujú aktuál, o, a, reálnej implementácii návr, nástrojov. Máme pred sebou viacero takýchto nástrojov a môžeme ich samozrejme ešte stále zlepšovať. Môžeme zlepšovať spôsob, ako ich implementovať. Niektoré návrhy, ktoré sú správe, môžeme naozaj veľmi dobre využiť. Aj vy ste hovorili o niektorých z týchto nástrojov, ide o napríklad dialog o ľudských právach, úlohy delegácií na konkrétnych miestach. Tieto nástroje chceme zlepšiť za spolupráce si s parlamentom. Ešte by som vás chcel informovať, že pracujeme na výročnej správe z roku 2014, ktorá bude pravdepodobne k dispozícii v júni tohto roka a samozrejme e, tešíme sa aj na implementáciu e, správy Panzery v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Seri a dám opäť slovo naspäť pánovi spravodajcovi. Ja by som sa chcel všetkým poďakovať vrátane tieňových spravodajcov a všetkým kolegom, ktorí sa ujali slova. Myslím si, že v tejto chvíli máme naozaj dobré podmienky na to, aby sme odvedli riadny kus práce. Prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, otázka západnej Sahary. Vzhľadom na to, že správa matematickú štruktúru, súhlasil som s pánom Predom, keď sme hovorili o tom, že by nebolo vhodné zameriavať sa na konkrétne geografické otázky, problémy. Avšak mám mandát od tieňových spravodajcov na to, aby sme zvážili hypotézu v rámci kompromisného riešenia. Tých návrhov som dostal viac a už v tejto chvíli, aby sme sa vyhli tomu, že ľudia budú hovoriť, že som ich neverila včas, chcem povedať, že pokiaľ sa nám nepodarí zhodnúť na kompromisnom návrhu na túto tému, tak sa domnievam, že by sme mali potom odmietnúť všetky pozmeňovacie návrhy e, tejto oblasti, pretože sa potom budeme musieť vrátiť k pôvodnej štruktúre a teda držať sa tematického prístupu v rámci celej správy. Hovorím to teraz, aby niekto nepovedal, že som vás nevaroval. Pokiaľ sa nám podarí dosiahnuť kompromis, samozrejme budeme, použijeme ho. Pokiaľ nie, vrátime sa k pôvodnej tematickej štruktúre. Špeciálny zástup sa v oblasti medzinárodného e, práva, v oblasti ľudských práv. Moje stanovisko na túto otázku je trochu iné. Otázka rozšírenia mandátu aktuálneho špeciálneho zástupcu v oblasti ľudských práv je jedna vec. Ale ja myslím, že by sme mali nechať na demokracii, aby tak povediať rozhodla o tomto pozmeňovacom návrhu. Takže hlasujeme o tom, keď to pôjde ďalej dobre, Znamená to, že by sme rozšírili mandát aktuálneho zástupcu a ja dúfam, že 9. februára sa nám podarí hlasovať tak, že získame naozaj väčšinovú podporu v rámci nášho výboru. Ďakujem, takže 9. februára budeme hlasovať o tomto dokumente e, na plenárke v Štrásburgu. Najbližšia schôdza je naplánovaná 2. februára o 15. tu v Bruseli. E, prejdeme na ďalšiu časť schôdze a preto ju na, teraz na 5 minút preruším.